správy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie, zásad právneho štátu. Ako prvý bod je Kambodža, predovšetkým prípad Kema Soku. Prvá rečníka je pani Lochbílerová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Od komunálnych volieb v júni tu došlo k porušovania v oblasti ľudských práv v Kambodži Situácia vyeskalovala v auguste, kde zatkli opozičného vodcu Kema Suku, e, potreli sa aj nezávislé médiá a občianská spoločnosť. Toto treba vnímať v kontexte júla 2016, kedy sa konali, 18, kedy sa konali voľby. Obávame sa, že situácia sa bude ešte ďalej zhoršovať. Bez nejakého veľkého tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva a odporu už nebude kambočská vláda mať nejakú toleranciu, pokiaľ ide o kritické názor, demokratické diskusie voči ľuďom, ktorí hája svoje základné práva. Európska únia musí veľmi vážne a konsekventne poukazovať na prípady porušovania podporujeme kambočskú vládu prostredníctvom určitých obchodných výhod. Ak tieto represálie budú pokračovať, tak Európska únia tieto obchodné vzťahy s Kambodžou bude musieť premyslieť a prehodnotiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán David Martin. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bohužiaľ, po ostatných mesiacoch vidíme vážne zhoršenie v oblasti ľudských práv v juhovýchodnej Ázii Vidíme, že tu máme tri naliehavosti k týchto krajinám v rámci jednej plenárnej týždňa. Kambodža bohužiaľ nie je žiadnou výnimkou. A vidíme, že tu bola tragická minulosť tejto krajiny nedávne, takže je zle, že za také základné hodnoty ako demokracia, právny štát, sloboda vyjadrovania zhoršujú ja apelujem na Kambodžanov, aby prepustili e, politických väzňov, aby zabezpečili, aby politické strany a opozícia predovšetkým mali priestor na kampane a na fungovanie v rámci výsledkov volieb z roku 2018 a očakávame, že sa budú opakovať slobodné voľby. My chceme pripomenúť Kambodži, že my sme dôležitým partnerom. Dávame im 400 miliónov eur. V období 2014 až 2020 dávame obchodné preferencie. Robíme to preto, pretože my podporujeme hodnoty, podporujeme hodnoty a tejto krajine dúfam, že to bude táto krajina rešpektovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou rečníkov je pani Veržia. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Kambož je súčasťou spolupráce Avšak my poukazujeme na porušovanie ľudských práv. Vidíme, že situácia sa zhoršuje. V poslednej dobe už sme to povedali. Avšak chcela by som, aby sme poukázali na všetky prípady porušovania ľudských práv a že by sme sa takisto postavili k otázkam hospodárskym. Pokiaľ ide o Kambodžu, vidíme, že tu je konkurencia a nadnárodné spoločnosti, hlavne európske, stále fungujú vidíme, koľko ľudí sa týka prípady porušovania ľudských práv. Toto jednoducho prinieslo veľké množstvo presunov ľudí a zhoršilo to chudobu ľudí, ktorí s tým nič nemajú. Tu máme veľké príklady toho, aké represálie sa v týchto krajinách dejú. Bojovať proti príčinám migrácie, to je takisto kľúčové, predovšetkým v tomto regióne sveta, ktorý je najviac postihnutý, pokiaľ ide o presídlovanie ľudí. Ďakujeme pekne. Pani Veržia. A slovo teraz dostane ďalší autor, pán poslanec Notis Marias. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Politická situácia v Kambodži potlačia opozíciu aktivistov, bojovníkov za ľudské práva. Média sú prenasledované No a rovnako sa vynášajú svoje rozsudky. To je jednoducho nepriateľné. No a my, premiér sa e, vyjadruje e, tiež k prebiehajúcim e, súdnym sporom, to znamená zásahy do justície. Treba prestať so zatýkaním, je potreba, aby fungoval systém spravodlivosti a treba zaistiť právny štáta a mediálnu slobodu a predovšetkým zabranie pôdy. Také percento pôdy sa zaberá, to sa stáva v iných krajinách a, a nie je to priateľné. Európska únia musí do Kambodže vyslať signál, že nemôžeme ďalej pokračovať v spolupráci s Kambodžou a že nemôže uh, mať privilégia krajina bez rešpektovania ľudských práv. Ďakujem pekne, pán poslanec Marias. Slovo teraz dostáva ďalší autor, pán Petras Austrevičius. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia, najskôr by som chcel uh, privítať delegáciu Kambodžskej opozície, ktorá je tu dnes s nami v zasadacej sále. Rád by som vám poďakoval osobne za váš boj za pluralizmus a demokraciu v Kambodži počas dlhých rokov. A to, čo sa nedávno deje v Kambodži, vyvolá veľké obavy, namiesto ešte príležitosti, ktorú prinášajú nadchádzajúce voľby v roku 2018 namiesto voľby e, cesty obnovy, rešpektovania ľudskej, ľudskej dôstojnosti a základných práv, namiesto toho, aby sa prijali opatrenia na boj proti korupcii a chudoby. Sledujeme represálie a potlačanie občianskej spoločnosti, médií. To všetko treba okamžite zastaviť. Všetci politickí väzni musia byť pripustení po 10 ročiach utrpenia zostáva veľmi, veľ, veľmi veľa e, práce na zmierenie a lepší život Kambodži. Yeah, ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu od pána Tremozu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel sa spýtať kolega, kolegu z Litvy, pána sa, či súhlasí so skutočnosťou, že Európska únia by v budúci rok mohla vyslať na pozorovanie volieb oficiálnu misiu, aby sa zlepšila situáciu. Situácia v krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. Myslím, že je to aktuálna otázka, no a skutočne nemáme, nemali sme kandidáta v voľbách do samozprávy, ale myslím, že voľbách eh, do parlamentu eh, po obrazí s delegáciou a SVČ musíme eh, sledovať tieto voľby, vyslať misiu, aby sme zaistili transparentnosť a zodpovednosť. Ďakujem pekne za túto otázku. Ďakujem pekne. Ďalším a posledným autorom je pán poslanec Tune Kelam. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka. Ja by som sa chcel pýtať ku kolegovi Astrevičiusovi a jeho názorom o pozorovateľskej misii a rovnako by som chcel privítať predstaviteľov kambočskej opozície, pretože je veľmi, ich účasť je veľmi prítomnosť je veľmi dôležitá. Len pred 11 dňami opozičný líder bol zatknutý a čeli obvineniu z vlasti zrady my sme veľmi znepokojení, že Kambodža dlhé roky nezažila demokratické zmeny a mnohí opoziční lídry boli zatknutí a uväznení. Našou ďalšou obavou je boj proti nezávislým médiám. Len pred desiatimi dňami kambočský denník eh, musel zrušiť prevádzku kvôli vysokému zdaneniu a rovnako ďalší, ďalšie médiá boli zrušené a my vyzývame vládu, aby pred budúcoročnými parlamentnými voľbami eh, vytvorila spravodlivý demokratický priestor pre opozíciu tak, aby voľby skutočne zodpovedali na uh, väčšinovému názoru kambodskej verejnosti. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny EPP dostal slovo pán poslanec Stanislav Polčáka. Ďakujem pekne za udelenie slova. Ja by som chcel tiež pozdraviť zastupcov kambodskej opozície, ktorí sú tu dnes s nami. Zatknutie vodcu opozície a jeho obvinenie z vlasti zrady a špionáže je skutočne závažný akt. Súd v Pompene povedal, že je to obvinenie z konšpirácie s cudzincami. Takéto vágne a neodôvodnené obvinenie eh, je nevydané, keď takéto obvinenie prinesie dlhoročný premiér tohto štátu a povie, že to je tajné spiknutie sa USA, tak si myslím, že takýto postoj proti právnemu štátu, a to je, myslím, vec, ktorú by sme mali jednoznačne odsúdiť. My poskytujeme pomoc Kambodži a mali by sme dať jasne návo, že tento postup sa nám nepáči, že nie je možné takýmto spôsobom ovplyvňovať politickú volebnú súťaž a požiadavka na vyslanie pozorovateľskej misie chcem ja jednoznačne podporiť. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k spontánej časti našej rozpravy. Prihlasilo sa 5 rečníkov. A ako prvý rečník je pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem podporiť to uznesenie, o ktorom budeme dnes hlasovať, pretože skutočne situácia v Kambodži sa výrazne zhoršuje, to si treba uvedomiť. Režim premiéra Hunsena nebol nikdy demokratický, nikdy sa neblížil princípom právneho štátu. A tá situácia je tým, čím ďalej tým horšia. Uväznenie vodcu opozície v polovici tohto mesiaca, či tá aktualita, o ktorej hovoríme, to je vrchol toho, čo Hunsen predvádza. Ja by som chcel len povedať, že on sám 11.9 pohrozil tým, že rozpustí hlavnú opozičnú stranu. To znamená, že tam ešte hrozí, že pred voľbami budúci rok môže byť hlavná opozičná strana rozpustená a tým tie voľby budú úplne skreslené. Skutočne dobré, aby Európska únia sa postavila do úlohy pozorovateľa, jednoznačne viac monitorovala to, ako voľby v Kambodži budúci rok prebehnú, pretože ja sa skutočne obávam toho, že ak budú rozpustené, rozpustené opozičné strany, tak tá situácia sa, tak tá situácia sa klasickým demokratickým voľbám nebude ani zďaleka e, podobať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Najskôr by som chcel tiež privítať predstaviteľov kambodskej opozície. Chcel by som ich vyzvať, aby nezdávali svoj bod, boj eh, z hľadiska nedemokratických eh, postupov vlády. Krajina sa mi veľmi páči. Ja som bol v eh, Kambodži, na univerzite v Paríži. Mnohí predstavitelia opozície boli zatknutí a nezávislé médiá my sa zaobchádzať čoraz prísnejšie a hlavne zaberanie pôdy vláda podporuje a treba nájsť iný prístup či predstaviteľom opozície, aby sa vôbec v budúcnosti mohli uskutočňovať demokratické voľby. A treba preverovať, či e, preveriť, či by sme nemohli vyslať misiu na pozorovanie volieb, tak aby kambodžská opozícia mohla postaviť svojich kandidátov a zobrať do rúk vlastnú budúcnosť. Ďakujem, pán Castaldo. A teraz bude hovoriť Jose Ignacio Faria. Ďakujem za slovo. Takže tento mesiac bol vedúci opozície zatknutý napriek tomu, že má parlamentnú imunitu a bohužiaľ je ohrozený tým, že pôjde do väzenia, že bude odsudený na 15 až 30 rokov a taktiež mm, americká mimovládna organizácia je ohrozená, ďalej sa zatvárajú e, rozhlasové stanice, obmedzujú sa kritické médiá, noviny a tak ďalej. Sú tu pokusy neutralizovať opozíciu. Hlavná politická strana sa chce stále presadzovať. Opozícia totiž dosiahla dobré výsledky v miestnych voľbách v júni a kambožský režim sa bojí, že by opozícia mohla vyhrať a že by prišli o svoju moc, ktorú majú v rukách od roku 1985. My by sme mali podporiť Kambodžu ako takú a vyzvať kambožskú vládu, aby okamžite prepustila všetkých nepravom zadržiavaných opozičných politikov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Michaela Šojdrová. Kolegyňa a kolegovia, chcem sa tiež pripojiť k tým hlasom, ktoré odsudzujú zatknutie a väznenie Kem Soka, opozičného predáka a taktiež útoky proti jeho strane, celkové e, sprísňovanie podmienok, prenasledovanie mimovládnych organizácií. A razí sa tam politika odklonu od a príklon e, k západnému modelu, preto je toto nepohodlné pre Čínu. A premiér Hun Sen vedie krajinu naspäť diktatúre. Kambodža je krajina, ktorá má veľký potenciál, taktiež pohnutú históriu, predovšetkým v období tyranie červených kmerov. Ja si prajem, aby e, ľudia tam mohli žiť slobodne a plne sa rozvíjať. A naše uznesenie by malo podporiť demokratickú opozíciu a jej vedúcich zdravím u nás v parlamente. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej, posledný rečník. Bude ho pán poslanec Bogdan Venta na minútu. Ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľná prekarná. E, je tam veľmi prekarná situácia v Kambodži, problémy opozície, Kima Soka, násilia a tak ďalej posledných komunálnych voľbách eh, v júni došlo k ďalším útokom na opozíciu. Vidíme, že v podstate tu dochádza k potlačovaniu základných ľudských práv. Ale rád by som zdôraznil ešte jeden prvok, o ktorom hovoril aj kolega. To, čo je dôležité aj pre malých polnospodárov, drobných polnospodárov na eh, vidieku, čo sa týka tej problematiky zaberania pôdy, nemožnosti pestovania cukrovej trstiny. A mnohí prichádzajú o živobytie. Kambočská vláda musí rešpektovať ľudské práva, tak ako je to zakotvané v ústave tejto krajiny a samozrejme aj v súlade so zmluvou o spolupráci medzi EÚ a Kambodžou. A ďakujeme. A teraz za Európsku komisiu sa vyjadrí pani vysoká predstaviteľka a podpredsedička komisie Federica Mogherini. Ďakujem za slovo, pán predseda. Minulý týždeň bol veľmi smutným pre eh, kambočskú, pre zraniteľnú kambočskú demokraciu, napríklad čo sa týka eh, slobody tlače, ale taktiež pre celkovo pre kambočský ľud 3. septembra bol zatknutý Kem Soka, vedúci opozície a e, dôležitý kamorský denník bol deň neskôr e, uzavretý. Toto je veľmi smutný zoznam, na ktorom ďalej figuruje e, potláčanie práv oblasti slobného vyjadrovania, zatýkanie členov opozičnej strany a taktiež aktivistov v oblasti občanských práv. Dochádza tak k politickej eskalácii a naďalej Demokratická diskusia je e, potláčaná, taktiež e, demokratické médiá a to všetko pred voľbami, ktoré prichádzajú budúci rok. Sú tam procesy proti demokratickým e, opozičným politikom a ako ste si všimli, ako ste aj povedali, Európska únia vyzvala kamožské orgány, aby kem, okamžite prepustili Kim Soka a už tento rok sme to povedali veľmi jasne, veľmi nahlas, keď Kamboža pozmenila zákon o politických strán, to dokonca dvakrát a vložila tam ustanovenia, ktoré potencia, by potenciálne umožňovali eh, náhodné rozpušťanie politických strán, pretože toto eh, by eh, ohrozilo voľby, ktoré prídu v júli 2018 a taktiež legitimnosť výsledku. Čo sa týka volieb, viete, že Európska únia poskytla podporu vo výške 10 miliónov eur v súvislosti s voľbami, napríklad čo týka registrácie voličov a tak ďalej. Úzko sme spolupracovali s Národným volebným výborom v Kambodži, čo týka teda reformy volebného procesu. A taktiež naša podpora obsahovala technickú e, podporu, technické právne občanské vzdelávanie členom voľného výboru, taktiež sa týka monitorovania e, potenciálneho násilia. 1. septembra e, sme taktiež začali pomáhať pri zostávaní volebných zoznamov a taktiež v júni sme teda sa ponúkli, že by sme tam poslali misiu No a toto všetko v spolupráci s európskymi e, veľvyslanectvami a teda vyslali sme ku komunálnym voľbám e, pozorovateľov. Vyzvali sme kamorské orgány, aby zaručili všetky potrebné opatrenia, aby sa zaručili dôveryhodné a transparentné voľby, ktoré by si získali taktiež dôveru kamorských voličov. Mnohí ste tu vyjadrili vašu nedôveru v súvislosti e, s tým novým zákonom o politických stranách. Taktiež hovoríte o tom, že by sme mohli e, k budúcim politickým voľbám tam vyslať plnú európsku misiu. Pokiaľ by toto potom viedlo k uveriteľnému predvolnému procesu, tak samozrejme súčasťou tohto by mohla byť aj E, európska misia k tým voľbám, ktoré sa budú konať v júli 2018. Ja si myslím, že ďalšie kroky vlády budú mm, potom aj kritérium, na základe ktoré budeme hodnotiť, či tam vyšleme tú misiu alebo nie. Taktiež sme hrdo podporovali rekonštrukciu a rozvoj tejto krajiny už od začiatku. Taktiež významnými čiastkami e, sme teda prispeli e, k príslušným krokom. Máme tu teda predovšetkým to obdobie 2014-2020, kde máme mnohé programy, ktoré sú implementované na základe blízkeho monitorovania a politického dialogu s vládou. Ehm, vyžadujeme rešpektovanie demokratických princípov, ľudských práv a princípov právneho štátu. Toto je e, základ pre našu spoluprácu a všetko to blízko monitorujeme Naša rozvojová spolupráca s Kambodžou je dlhodobého charakteru a ja vám chcem jasne povedať, že čo týka nejakého pozostavenia pomoci, toto všetko muselo byť vyhodnotené, muselo byť vyhodnotené, aký to malo dopad na tých najchudobnejších a najzraniteľnejších v tejto krajine a taktiež v súvislosti s prístupom detí k vzdelaniu. Toto je naša hlavná priorita v súvislosti s kamorským ľudom, pretože veľká časť kamorského ľudu je naďalej veľmi zraniteľná a my naďalej budeme zblízka monitorovať situáciu a budeme využívať našu rozvojovú spoluprácu, aby sme zlepšili situáciu obyvateľstva Kambodže. Kambodža má taktiež prístup na európsky trh e, v rámci schémy všetko okrem zbraní a toto určite podporuje hospodársky rast. No napriek tomu, že sme geograficky vzdialení, EÚ je najväčším exportným trhom pre kambožské výrobky. No taktiež si myslíme, že Nemôže predbiehať žiadny udržateľný rast bez udržiavania ľudských práv a bez demokratických princípov. A toto teda podporuje prostredstvo všetkých možných kanálov aby sme zvrátili tie súčasné politické trendy. Európska únia je pripravená spolupracovať s Kambodžou na konsolidácii ich demokracie a taktiež dobrého hospodárskeho rastu, ale chceme vyzvať všetky príslušné orgány v Kambodži, aby zaručili